výbor pre spoluprácu s Ruskom Petri Sarvanej. Sú to nejaké návrhy, e, námietky? Nie, nie sú. Takže tým pádom sme tieto menovania schválili. Zápisnica bude predložená na schválenie na budúci týždeň a uznesenia odovzdám tie, ktoré boli teda schválené počas tejto schôdze. Preruš, ru, prerušujem alebo končím našu